Eriksson eh, bol nominovaný za člena švédskej vlády. K tomu tejto nominácii eh, kolegovi gratulujeme. No a parlament eh, od 25. mája 2016 konštatuje uvoľnenie jeho